Ah, where's my button? That one. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Ich eröffne äh, die Sitzung hiermit. Chcel by som vás privítať, otváram dnešné stretnutie a chcel by som zároveň poukázať na to, že nakoľko budeme v náväznosti hlasovať a kolegovia kolegyne možno nie sú až takí radi, keď sa to potom predlží, a poznáte to z vlastného rečníckého času, takže musíme byť trochu tolerantní, tak z tohoto dôvodu môžeme potom začať. Prvý bod programu je správa od pána Carlosa Joseho. Ide tu o uplatňovanie smernice o nakladaní z odpadu a teraz dávam spravodajcovi na 4 minúty slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda úvode k tejto správe by som chcel vyjadriť vďaku pani Karlin Lefer, petičnému výboru. Takisto ďakujem kolegom, ktorí so mnou úzko spolupracovali, ktorí prispeli v prípravnej fáze tejto správy. Už je to rok, čo petičný výbor sa uzniesol pripraviť správu, pokiaľ ide o nakladanie s odpadom Európskej únie. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na to, že tu bolo viacero petícií, žiadostí, kde sa ľudia sťažovali na zlý, zlé spracovanie odpadu. Išlo to o skládky a skladovanie odpadu ako takého. Petičný výbor vyslal viaceré misie, pokiaľ ide o tieto žiadosti, aby priamo v teréne preskúmali, do akej miery tieto sťažnosti sa zakladali na pravde. A to nás teraz vlastne priviedlo aj do plenárnej miestnosti v parlamente, kde si musíme jasne povedať, že to je naša úloha, z ktorej sa musíme venovať. Ide tu o dôležitú úlohu, aby súčasné platné právo bolo uplatňované aj v členských štátoch už viackrát som povedal, že väčšina európskych občanov očakáva, že verejné miesta a verejné úrady budú účinnejšie pracovať, predovšetkým pokiaľ ide o témy, ako je nakladanie s odpadom, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a tak ďalej. Ale máme ešte viacero sťažnosti, pokiaľ ide o neschopnosť verejných úradov vo viacerých krajinách riešiť problém práve, ktorý súvisí s od, nakladaním s odpadom. Európska únia uplatnila viacero legislatívnych e, prvkov, ktoré sú v platnosti vo všetkých členských štátoch, aby sa postarala o to, že budeme mať platný a vhodný právny rámec na to, aby sme sa jednoducho vysporiadali s následkami nášho moderného štýlu. Máme veľa domácich odpadov, komunálneho odpadu, priemyselného odpadu, odpadu z nemocníc a tak ďalej a tak ďalej. Je všetkým jasné, že neriešenie tejto otázky alebo nezaradenie tejto otázky do priorit môže byť problém pre zdravie a blahobyt ľudí, ale aj pre dlhodobú budúcnosť našej planéty. Na základe predložených petícií žiadosti sme zistili, že takéto problémy sú vo viacerých častiach EÚ a to poukazuje na to, že nakladanie s odpadom je veľkým politickým a sociálnym problémom a občania očakávajú, že Európska únia nájde v tejto oblasti riešenie analýza e, politiky nakladania s odpadom v krajinách Európskej únie. E, analýza celkom pokázala na rozdiely v Európskej únii a zistujeme, že aj pokiaľ ide o zákonodárstvo Európskej únie, tu sú ešte určite nedostatky. Pokiaľ ide o oznámenie z roku 2011 e, januára, komisia začala 735 konaní, pokiaľ ide o skládky a vychádza to za smernice o skládkach z roku 2001. V súčasnosti ešte máme 659 nelegálnych skládok a v strategickej správe o recyklácii odpadu komisia jasne poukázala na to, že to, čo môže aj urobí na to, aby vyriešila problém s nakladaním s odpadom. Aj z, krátkodobého hľadiska sú tu určité konkrétne návry. V tomto kontexte treba uviesť, že Viaceré konania pre porušenie pravidiel sú zamerané na to, aby sa dodržiavali zákony, ktoré sú v platnosti. Avšak žiadatelia očakávajú, že sa urobí ešte viac na to, aby sa v plnej miere implementovali zákony, ktoré sú na európskej úrovni v platné. Pokiaľ ide o nakladanie s odpadom, s tým súvisia na, na vyššej úrovni viaceré smernice Európskej únie. A občania očakávajú viac informácií. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán spravodajca. V mene komisii dostane teraz slovo pani komisárka Georgieva. Máte 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, ctení poslanci, poslankyne, v mene komisie by som sa chcela poďakovať pánovi Iturgajsovi za veľmi dobrú správu, pokiaľ ide o uplatňovanie smernice o nakladaní s odpadom z roku 2008 Takisto sa chcem poďakovať členom výboru za ich názory a príspevky k tejto dôležitej rozprave. Komisia víta správu, ktorá prináša dôležité informácie, pokiaľ ide o stav implementácie tejto legislatívy v členských krajinách. Ako sme už dôraznili viacerokrát, plná implementácia tejto legislatívy je kľúčová na to, aby sme zabezpečili zdravé životné prostredie ako aj určitú zdroj pre e, európsky priemysel. Avšak čelíme tu určitým nedostatkom implementácie týchto legislatívnych návrhov a sú tu rozdiele medzi jednými členskými štátmi, pokiaľ ide o výkonnosť e, v tejto oblasti a to prináša e, určité riziko pre naše životné prostredie, ale ohrozuje to aj hospodárstvo ako také a recykláciu, predovšetkým pokiaľ ide o recykláciu odpadu ako takú. Dovolte mi citovať viacero údajov. Nevyužili sme príležitosť kvôli tomu, že sme slabo implementovali. A tieto premeškané príležitosti nám priniesli stratu zhruba 72 miliard eur ročne. Ak materiál, ktorý e, ak odpady by boli sa s nimi nakladalo správne, tak sme mohli sme ušetriť 240 miliónov tón emisí CO2 a to je zhruba ekvivalent 470 miliónov aut. A je to až do 32, do úrovne 31 e, našich cieľov ohľadne emisí. Pokiaľ ide o implementácia takéto, takéto legislatíve, mohli sme tým vytvoriť až 400 tisíc pracovných miest, ktoré potrebujeme v súčasnom ekonomickom a hospodárskom prostredí. Takže to sú veľmi dôležité číselné údaje a z tohto dôvodu komisia súhlasí so závermi vašej správy, že musíme ešte eskalovať naše úsilie, aby sme implementovali túto legislatívu. Takisto podporujeme výzvu parlamentu sme smerom k štátov, aby sa transponovala táto legislatíva bez nejakého omeškania, aby sa zabezpečili, zabezpečilo vyváženie s našimi požiadavkami. Na to, aby sme dostali našim cieľom, ktoré sme si stanovili, musíme sa snažiť pracovať rýchlejšie. Komisia bude monitorovať e, súvislosť e, stavu implementácie s očakávanými požiadavkami a snažíme sa zúžiť zdroje v tom zmysle, že sa budeme sústrediť na, problema- na najproblematickejšie členské štáty, aby sme sa vysporiadali s problémami, ktorými sa tieto štáty musia potýkať. Takisto sa snažíme nájsť možnosť, aby sme posilnili spoluprácu s agentúrou pre životné prostredie na úrovni Európskej únie. Dovolte mi, aby som teda uzavrela svoj príhovor tým, že sa skutočne snažíme a podporujeme aj tie obavy, ktoré vyjadril parlament vo svojej správe a zároveň sme radi, že parlament prináša určitú dávku energie v tomto úsilí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz prejdeme k rečníkom mene politických skupín. Ako prvý dostane slovo pán Jar za EPP. Máte 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, stení kolegovia a kolegyne. Správa nášho kolegu sa týka nakladania s odpadom a nedostatkom implementácií tejto legislatívy niektorých členských štátov. Ďakujem ešte raz nášmu kolegovi, ktorý túto správu pripravil. Táto správa bola pripravená veľmi dobrým spôsobom. Vždy som hovoril, že sa to um, skutočne opiera o odbornú úroveň. V niektorých regiónoch Európskej únie ešte sú problémy, pokiaľ ide o nakladanie s odpadom, sú to nedostatky, pokiaľ ide o nejaké koncepty, ktoré by viedli k spracovaniu odpadu ako takého. Potom sa tu vznikajú veľké problémy, pretože že to musí riešiť a potom petičný výbor. Petičný výbor urobil viacero misií, aby si v teréne preskúmal situáciu. Vzhľadom na určité rizika pre životné prostredie a zdravie ľudí práve odpadom musíme sa tomuto problému rýchlo venovať a urobiť, čo je potrebné. Dôležité je, aby všetky regióny v Európskej únii eh, čo možno najrychlejšie uplatnili eh, uplatnili legislatívu na úrovni Európskej únie, pretože tieto predpisy tu existujú a preto musia byť aj e, uplatňované zo strany členských štátov. Problém však spočíva v tom, že jednotlivé členské štáty to jednoducho neakceptujú Očakávam od Európskej komisie, aby včasne zasiahla, ak sa tu črtá taká situácia, že takéto koncepty v jednotlivých členských štátoch nie sú včasne implementované, pripravené. To znamená, ak je určitý región, ktorý nie je pripravený, ochotný niektoré takéto koncepty pripraviť a implementovať. K tomu patrí napríklad aj tá skutočnosť, že pri nedodržiavaní takýchto predpisov by mali byť uplatnené určité sankcie. Rozhodujúcu úlohu zohráva aj spotrebiteľ a spotrebiteľka bez nejakej uvedomelosti ľudí, pokiaľ ide o separáciu odpadu, sa nám len ťažko podarí, aby sme dosiahli funkciu, funkčný obeh odpadu v pozitívnom zmysle slova. Pokiaľ ide o tie možnosti spracovania odpadu v súčasnosti, je ten je najlepší odpad ten, ktorý vôbec nevznikne a ktorému sa dá vyhnúť už vopred. To je dobré pre ľudí, pre životné prostredie a pre zdravie. A šetria sa tým ešte aj zdroje. Ešte raz to zosumarizujem. To, čo potrebujeme v prvom rade, je koncept eh, spracovania odpadu a tento koncept musí byť pripravený zo strany regiónov a súhlasím s komisiou, že bez nejakého dlhodobého konceptu ako takého sa nepridelia peniaze z Bruselu. To je správne. Po druhé, aj táto otázka je veľmi dôležitá, ak zodpovední v danom regióne nebudú schopní alebo nebudú ochotní takýto koncept pripraviť, musíme členské štáty jednoducho apelovať na ne, aby pomohli taký, rozvinúť takýto a pripraviť takýto koncept. Ak tu ešte budú určité nejaké časové sklzy a omeškania, to je je jediná kritika mojej strany. Na kritiku tak musí komisia pomáhať, aby členské štáty takýto koncept urobili čo možno najrychlejšie, aby sme sa vyhli kopám odpadu, aby tieto jednoducho ne, neboli v ceste budúcnosti Európy. Ďakujem. Teraz dostane slovo za SAD kolegyňa Merkis. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani komisárke za pozitívne e, úvodné slova. Ďakujem za to, že nás podporila v tom zmysle, že správna politika nakladania s odpadom je v súčasnosti nevyhnutná. Máme tu viaceré vyjadrenia občanov členských štátov, ktoré sme si vypočuli, Talianska, Bulharska, Rumunska, a počúvame tu, že ešte tam je veľa nelegálnych skládok, ale tieto sťažnosti prichádzajú nielen z týchto krajín. Zdá sa, že tento problém je problémom vo viacerých krajinách. Musíme sa mu venovať vážne, pretože zaťažuje viacerých občanov v Európskej únii. Musíme si uvedomiť, že tu chýba transparentnosť. Občania chcú vedieť, čo sa deje, chcú vedieť, ako úrady reagujú na takéto situácie, na situácie, ktoré oni vnímajú ako problém. Avšak tento problém je aj príležitosťou. Abfal ako tak, odpad ako taký nemusíme vnímať ako nevýhodu, môže to byť aj príležitosť Komisia sa tomu chce venovať ešte viac, avšak nevenujeme sa tomu poprvýkrát. Už sme požiadali komisiu, aby povedala nielen to, že niečo sa musí udiať a urobiť, ale musíme konečne aj niečo urobiť. Máme tu určité predpisy a tieto predpisy na úrovni Európskej únie sú dobré. Potrebujeme plán, potrebujeme hierarchiu na spracovanie odpadu, ale plány ako také nie sú dostatočné, musíme ich implementovať a preto tu prichádza aj táto výzva z našej strany. Kolegovia to už uviedli. Už musíme konečne zasiahnuť. Potrebujeme nulovú tolerančnú politiku. Nemôžeme dávať finančné prostriedky z Bruselu a týmto sa vytvorí určitý tlak na tie regióny a členské štáty, aby konečne implementovali tieto predpisy. Zároveň treba povedať aj to, že niekedy treba, uh, treba sa pýta týchto členských štátov a treba ich zažalovať, prečo nerobia nič. A preto mám tri požiadavky, tieto sú aj v správe. Opakujem to, nulová tolerančná politika. Po druhé, podpora, pokiaľ ide o rozvoj, ak nejaký členský štát to nezvládne sám a v, určitých čas, v súčasných časoch krízy je to niekedy často problematické nájsť dostatočné finančné prostriedky na takéto koncepty a potom ešte to najdôležitejšie, občania očakávajú od nás transparentnosť. Bez transparentnosti sa E, vníma občan, ako keby, ho, ako keby sme ho vynechávali. Potrebujeme celkom jasne vedieť, odkiaľ takýto e, odpad pochádza, kam a ako sa s ním naloží. Ako sa tento problém môže využiť ako príležitosť? Potrebujeme suroviny a tieto sú suroviny sú práve v odpade. Je to príležitosť. Mali by sme e, uplatniť najnovšie postupy v tom smysle, aby sme kreatívne s odpadom mohli nakladať takým spôsobom, pretože v budúcnosti si už nebudeme môcť dovoliť e, nechať si uísť iba jednu plastickú flašku. A teraz dostane slovo za Alde na dve minúty pani Alfano, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A blahoželám vám mimochodom k vašej novej pozícii. Veľmi ma teší skutočnosť, že tu v pléne hovoríme o tomto uznesení, ktorého východiskom boli e, početné petície Ide o odpadové hospodárstvo. Je to e, dôkaz len toho, ako dôležité je to pre občanov, ako veľmi im zále- záleží na ochrane zdravia a ďalších hodnot. Ak sa mám pozrieť na celkový prístup uznesenia, tak som e, nespokojná s tým, ako niektoré odseky riešia otázku spalovní odpadu. Hovorí sa tu o tom, že zdravotné problémy sú teraz prekonané, ale podobné slova sme e, počuli prednedávnom k téme jadrových elektrární, ale dnes by sa ťažko niekto postavil na obranu jadrových elektrární. Bohužiaľ je tomu tak, že e, politika tu nie je dostatočne ďaleko zraka. Neustále Čakáme na štúdie s novými eh, dátami, údajmi o tom, ako bude vyzerať budúcnosť, čo zažívajú občania na vlastnom tele, pokiaľ ide o tieto eh, spalovne. Ide o právo ochrany zdravia občanov. Tieto eh, zariadenia na zhodnocovanie odpadu vytvárajú pracovné miesta a tá príslušná smernica musí byť vnímaná ako recykláž, ako určitý kolobeh potrebujeme určitú e, hierarchiu odpadov, to znamená, e, spaľovanie sa musí robiť len, keď už sa vyčerpali všetky ostatné možnosti spracovania odpadu. Dúfam, že urobíme všetko preto, aby sme sa pre občanov, e, zas, za občanov zasadzovali týchto problémov. Potrebujeme politiku, ktorá nebude tolerovať zlé zaobchádzanie s odpadom v členských krajinách Ďakujem za zelených. Teraz pani Oken, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade snáď poviem, že táto správa už na začiatku e, predstavovala e, veľké problémy. Mnohé výbory boli zdržanlivé, nechceli kritizovať vlastné krajiny a tak ma teší, že sa vôbec, že vôbec vznikla táto správa. Správa je príliš všeobecná, mo- mohla skôr byť e, v gestorstve e, e výboru Envy, ale keď hovoríme o e, keď sa nepovznesieme nad stranickú politiku, tak nedosiahneme nič. To som chcela naozaj povedať. Inak snáď chcem poblahoželať spravodajcovi a pochváliť ho za vynikajúcu spoluprácu. Navzájom sme sa rešpektovali a to veľmi dobre fungovalo, za to sa chcem naozaj poďakovať. A samozrejme mám rovnaký pohľad ako ostatní, nedostatočná implementácia, skutočnosť, že problémy sa neberú vážne, že sa dobre nespolupracuje napríklad s komisiou alebo s inými regiónmi, ktoré našli dobré riešenia. To všetko vnímam veľmi negatívne. Tieto problémy sa nedajú vyriešiť, ak nebude dobrá spolupráca s občanmi. Práve v Taliansku možno vidieť, <clears throat> že obč- eh, ob- eh, občania pociťujú vyslovene nepriateľstvo, keď ide o riešenie takýchto problémov. V Bulharsku a Španielsku existujú tiež problémy, ale Taliansko je ozaj odstrašujúcim príkladom. Máme tu momentálne dve krízy. Hospodársku a tiež krízu zdrojov a nedáva veľký zmysel, keď tieto zdroje, e, e, keď nimi plýtvame alebo ich spalujeme. Musíme nájsť riešenie, musíme nemnohé, nesmieme naše už teraz e, nemnohé zdroje ešte aj vyplýtvať. Treba implementovať smernicu a smerovať k zmyslu zmysluplnému inteligentnému zaobchádzaniu a, a s odpadmi. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz za európskych konzervatívcov a reformistov má slovo pani Girling, a to na 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Rada by som e, privítala e, túto správu, a to výrazne za našu skupinu. Zaobchádzam sa e, zaoberám sa spracovávaním odpadu a bolo naozaj osviežujúce prečítať si túto správu pozerajúcu sa na vec tak trochu z inej perspektívy, pretože sa tu neprihliada na mnohé <coughs> na tie mnohé e, záujmy, e, zaujaté záujmy. E, ľudia naozaj tvrdo pracujú na, na tom, aby sa presadili ich záujmy a potom nevidia celý obraz. Celková správa však je veľmi užitočná a samozrejme je to téma, ktorá veľmi, veľmi úzko a veľmi presne sa dotýka ľudí, ktorých zastupujeme. Ako zastupca volebného okresku tu naozaj som konfrontovaná s výraznými vášňami pri tejto téme, pokiaľ ide o mojich voličov. A my, Európsky parlament, si myslím, e, sme tu práve na pranieri, pretože e, ak sa nám tieto veci e, nepodaria presadiť, tak všetko to hovorenie, ktoré e, tu e, počujeme, bude na nič. A toto všetko e, sa nachádza práve v tejto veľmi zaujímavej a užitočnej správe. Samozrejme, že sú tu veľké rozdiely v spôsobe, akým sa týmto e, problémom odpadu za, e, e zaoberajú členské krajiny. Vítam skutočnosť, že táto správa veľmi e, výrazne uznáva tému subsidiarity Ide o smernicu, rámcovú e, smernicu o odpade. Caroline Jackson, ktorú ja som e, nahradila v parlamente a ktorá bola k tejto rámcovej smernici spravodajkyňou, mala ako jeden z princípov, e, na ktorom pracovala, bol ten, že členské krajiny by mali mať možnosť tešiť sa z maximálneho, maximálnej miery subsidiarity pri takýchto zložitých cieľoch. A z nedávnych rozhovorov s ňou viem, že je veľmi sklamaná e, z toho, že e, majúc túto slobodu, členské krajiny e, neplnia svoje záväzky, pretože nesnažia sa dosiahnuť tieto cieľe. A, a tam, kde by si myslím, že by sme mali pritiahnuť úzdu, tak to nie je tvorba nových predpisov, ale naopak, aby tie, ktoré už máme, boli efektívnejšie a efektívnejšie fungovali. To je práve rámec a ak e, naše členské krajiny nebudú smerovať k tomuto rámcu, ja na, samotná som bola šokovaná v našej krajine, koľko porušení sa deje. Takže v tomto zmysle je to, je to veľmi dobrá správa a veľmi ma teší, že sa môžem zastávať jadrovej energie tá však musí byť realizovaná dobrými technológiami a musí byť sprísnená kontrola. Ďakujem. Dank. Ďakujeme. A teraz v, zmene, v mene skupiny GUE NGL pán Chuntis na minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, chcem sa vyjadriť k správe kolegu Angula. Naozaj tie stiažnosti, ktoré sme dostali od občanov, preukazujú dve veci. Po prvé, že problém odpadu je naozaj haklivým problémom, veľmi aktuálnym a rovnako poukazujú na to, že členské štáty, pokiaľ ide o otázku odpadov, e, nekonajú správne, e, čo spôsobuje rizika pre verejnosť aj životné prostredie. V správe sa uvádza nasledovné legislatíva Európskej únie. Áno, konanie za porušenie predpisov sa musí objavovať čoraz častejšie, pretože e, mnohé krajiny nevyužívajú spaľovanie ako riešenie poslednej inštancie. E, dochádza k e, porušovaniu legislatívy, dochádza k porušovaniu zdravého ľudského rozumu a toto spôsobuje naozaj obrovské problémy v regiónoch, je tam napätie a sú tam veľké rizika pre zdravie aj životné prostredie. Pokiaľ ide o ďalšie veci uvedené v správe, vidíme, že komisia si niekedy tak povediac umýva ruky, ignoruje určité prípady, zatvára oči, pokiaľ je napríklad o plán nakladania s odpadom. Máme tu viacero štúdií o environmentálnych dopadoch, ale tieto obsahujú naozaj obrovské medzery, takže komisia musí zlepšiť svoju činnosť. Ja si myslím, že táto smernica je kvalitná a mala by nám pomôcť naozaj lepšie nakladať s odpadom. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz vystúpi v mene EFD pán Stalavrakos. Minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel kolegovi Iturgaizovi poblahoželať, ktorý naozaj vypracoval vynikajúcu správu. My sme v našom výbore o nej hovorili a už tedy sme mu blahoželali už v prvom čítaní. Európsky občania očakávajú, že štáty budú konať, hlavne v oblasti odpadov, že využijú všetky potrebné opatrenia a prostriedky, pretože odpady sú veľmi dôležité a ich dopady na životné prostredie a zdravie verejnosti môžu byť veľmi negatívne. Podľa OSN do roku 2030 ľudstvo bude musieť bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, imigrácii a proti environmentálnym problémom. Neviem, či e, toto poradie presne sedí, ale v každom prípade musíme venovať veľkú pozornosť tomuto problému. V výbore pre petície dostávame naozaj množstvo petícií týkajúcich sa e, tejto problematiky. To sú tie najčastejšie, ktoré dostávame. Takže navrhujem, a to navrhuje aj spravodajca, aby sme smernicu v roku 2008 o odpadoch lepšie realizovali. Tam sú pravidlá na ochranu životného prostredia a verejného zdravia. Musíme sa naozaj snažiť e, vyhnúť sa negatívnym dopadom, ktoré e, spúšťa nenáležité nakladanie s odpadom. My musíme tiež vzdelávať občanov. Je potrebná lepšia transparentnosť v nakladaní s odpadmi, lebo je to tiež e, otázka ekonomickej povahy naozaj veľmi významná. Takže musíme odpadom venovať po celej Európe náležitú pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako ďalší vystúpi pán Milcer. Máte minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. 2 miliardy tón odpadu, z toho 40 miliónov osobitného odpadu. Toto sa vyskytuje ročne v EÚ. Eh, India a Čína nie sú až takým veľkým producentom. Eh, Japonsko, Korea, Európa a USA eh, sú na popredí v oblasti recyklácie, ale máme viac odpadu, viac odpadu produkujeme obrovské náklady na likvidáciu odpadu toto všetko e, sú veci, ktoré vstupujú do hry. V USA sa napríklad využíva elektronický šrot ako rozvojová pomoc a vyváža sa buď to do Afriky alebo do iných krajín tretieho sveta a potom plastové flaše z Nemecka, ktoré sa vyvážajú do Číny, e, kde e, nie je potrebné splňať potrebné environmentálne predpisy a potom končia ako súčasť napríklad hračiek alebo iných výrobkov. Pokiaľ ide o recykláciu, e, táto často nie je dostatočná. Potom tu máme problém downcycling, downcyclingu, e, máme tu e, prepravu a ilegálne skládky odpadov. Zvýšenie recyklácie v kombinácii s kontrolami exportov elektronického šrotu. Toto naozaj musíme robiť. Dôležité sú však aj e, také opatrenia, ktoré povedú k zamedzeniu vzniku obfalu. E, a smernica e, o škodlivých úsporných žiarivkách sa tomuto promocočne nevenuje. Takže si myslím, že toto je dôležité a tiež nestavať žiadne ďalšie jadrové elektrárne. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz ďalšia rečnička, pani Amazony, na dve minúty, nech sa páči. Grazie, Presidente. Io vorrei Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať e, spravodajcovi, kolegovi Iturgajzovi za odvedenú prácu. Táto správa z vlastnej iniciatívy pochádzajúca z výboru pre petície e, vznikla z naozaj náležitej potreby, pretože mnohí občania sa na tento výbor obrátili e, so svojimi petíciami tieto sťažnosti poukazujú na to, že európske právo v oblasti životného prostredia a nakladania odpadu sa nerealizujú náležite dostatočne. 114 petícií v období naozaj krátkom zo 16 členských krajín. Najviac ich je zo Španielska, Írska, Talianska a Grécka. Najčastejšie sa občania stiažujú na to, že interpretácia spaľovní e, nie je náležitá. Chýba informovanosť občanov o tom, aké technológie sa využívajú v príslušnej spaľovni, či sú to naozaj tie najmodernejšie postupy. Toto je veľmi dôležitý sektor aj v časoch finančnej a hospodárskej krízy. A občanov táto oblasť naozaj veľmi trápi. Komisia to uviedla viackrát. Máme tu mnoho štúdií. Ako využiť odpad ako zdroj. Mohlo by to viesť k obrovským úsporám 72 miliard eur. Toto by umožnilo vytvorenie nových pracovných miest, viac než 40 tisíc pracovných miest. To sú podľa mňa presvedčivé čísla, hlavne keď si to spojíme ešte aj s ochranou verejného zdravia a životného prostredia. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Paliadeli na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať kolegovi Turgajzovi, pretože vypracoval naozaj veľmi kvalitnú, objektívnu, hĺbkovú správu jeho prístup k tejto téme je naozaj veľmi, veľmi správny. Je to téma, ktorou sa Európa zaoberá už viacero rokov. Ja si myslím, že určité body v tejto správe, to, čo tam je uvedené, by malo pomôcť Európskej komisii aj členským štátom e, svoju politiku pozmeniť prístup v členských štátoch by e, mal byť e, snáď rozličný. Členské štáty podľa mňa musia hlavne informovať svojich občanov. Nemám na mysli len školy, ale je potrebné naozaj vytvoriť taký vzťah na báze vzájomnej dôvery so všetkými občanmi. Ja si myslím, že je zrejme, že keď sa pozrieme na to porušovanie predpisov, je veľmi dôležité, aby sme e, spolupracovali aj cez hranične. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Maner na 1,5 minúty. Nech sa páči. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan onnitella. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za túto vynikajúcu správu. Keď hovoríme o rokoch 2004-2005, tak vidíme, že od tohoto obdobia máme viacero petícií, 40 petícií žiadostí, ktoré očakávajú od, to, od nás to, aby sme vyriešili nedodržovanie implementácie e, právnych predpisov členských štátov. Preto je to veľmi aktuálna téma a členské štáty Európskej únie môžu v politike nakladania odpadu mať určité rozdielnosti, ale tieto rozdielnosti musíme preskúmať a musíme zlepšiť spoluprácu. Pokiaľ ide o smernicu o nakladanie s odpadom, tam sú celkom jasné predpisy a máme minimálne 6 členských štátov, ktoré to v nedostatočnej miere implementovali. Členské štáty musia túto problematiku brať vážnejšie. Musíme poukázať aj na to, že odpad ako taký je príležitosťou, to už tu odznelo viackrát. Týmto spôsobom môžeme vytvoriť nové pracovné príležitosti a takisto vyriešiť otázku so zdrojmi surovín. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, práve ste nám ušetrili 30 sekúnd. To je vynikajúce. A teraz dostane slovo pani Miranda. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Iturgas, ja sa obávam, že vo vašej správe eh, sa venujete aj problematikám, ktoré sú skutočne E, rozptýlené, nedávate tu priority takým témam, ako je recyklácia, znovu využívanie odpadov. Sice to je, sice to je uplatnené vo vašej správe, ale nedieje sa to vo vašej krajine. Vláda v Galícii plánuje novú spalovňu, ktorá by mala byť nejakým novým riešením pre nakladanie z odpadov, a to aj napriek tomu, že tento odpad sa bude týkať troch miliónov ľudí v okolí takéto spalovne a nebola tu vypracovaná žiadna správa o dopade na životné prostredie. Takže zatiaľ ste sa nevenovali bodu 16 a 18, kde sa hovorí o informácii a dialogu. To ste ako keby opomenuli. Áno, musíme dodržiavať legislatívu o nakladaní z odpadu na úrovni Európskej takže prosím vás, pošlite vašu správu vláde v Galícii. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz dostane slovo pán Angurákis, máte minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Táto správa opisuje environmentálne zločiny, ktoré sa realizujú v oblasti nakladania s odpadmi. Ale miesto toho, že by sa navrhovalo bojovať proti znečisteniu, je tu beztresnosť pre veľký kapitál a bohužiaľ nie je možné eh, tlmočiť tohto rečníka, pretože hovorí naozaj obrovskou rýchlosťou. Správa ešte podporuje úlohu veľkého kapitálu v oblasti inštitovania životného prostredia. Je to taký určitý mix e, nebezpečných látok. Prepačte, musím vás, pán kolega, prerušiť. Pán kolega, prepačte. Mohli by ste, prosím, trošku spomaliť vaše vystúpenie. Toto vám samozrejme pridáme k rečníckému času. Sú tu trošku problémy s tlmočením, keďže hovoríte príliš rýchlo. Áno, áno, ale mám začať znova, alebo mám pokračovať. Nepokračujte len trošku pomalšie, tak aby tlmočníci mohli tlmočiť. Áno, takže hovorím o úlohe organizovaného zločinu, hovorím o environmentálnych rizikách, hovorím o zakrývaní skutočných zločinov, a zločinov proti triedám, určitej triede zo strany monopolov orgánov EÚ a e, orgánov členských štátov v Grécku a v iných krajinách je ohrozené zdravie pracovníkov vzhľadom na um, otvorené skládky a prítomnosť nebezpečných látok v blízkosti ich bydlísk. Takže musíme túto protisociálnu politiku Európskej únie zmeniť a musíme nás zabezpečiť bezpečnosť uh, pri práci a ochranu životného prostredia. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem pán kolega. Ako ďalší dostane slovo pán Borgecio. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to veľmi dobrá vyvážená správa, ktorá poukazuje celkom jasne na to, že tu platí aj princíp subsidiarity a týmto vlastne sa uznáva tá suverénna úloha členských štátov. Ale poukazuje sa to aj na to, že máme viaceré rýchlosti v našej únii. Naša krajina má minimálne dve rýchlosti. Máme tu komúny a regióny. Stačí povedať meno Kampánia a Neapol. To je hamba pre našu krajinu, respektíve pre nás, ktorí žijeme v Taliansku. Na to treba celkom jasne poukázať. Ale potom sú tu ešte aj komúny spadaní, ktoré sa správajú dobre, napríklad e, starosta tejto oblasti sa správa skutočne tak, ako má a poukazuje celkom jasne na to a kladie dôraz na to, aby občania e, separovali odpad. To je ten civilizovaný kraj našej krajiny. Takže preto tieto žiadosti a petície sú pre nás vítané, aby sme celkom jasne občanom Európskej únie a Európskej únie poukázali na to, že situácia v takých časoch ako je kampánia je ohrozením aj pre turistov. Pán kolega Borgecio, máme tu modrú kartu eh, od pani Alfano. Chcete prijať túto otázku? Nech sa páči. Ja si myslím, že to už je x krát, čo kolega Borgeci hovorí o Danii. Chcela by som vedieť, či to je nejaká fantastická časť ako Arkádia, alebo či tu rozpráva rozprávky. To hovorím preto, pretože pokiaľ ide o kampániu a Neapol, o ktorých takisto hovoril, práve tam máme stredo ľavú vládu v tejto časti Talianska táto padánia sa nachádza v Taliansku, v Taliansku, za ktoré bol zvolený aj on. Kde to je? No, keď si pozriete zoznam poslancov, tak vidíte, že ja som podpredseda provizornej vlády Padánie. Padánie. Ak pochádzate z mafiánskej časti Talianska zo severu, tak zistíte, že prejdete aj cez cestu, ktorá je pomenovaná po tejto časti, po tejto časti Talianska. Takže ešte existuje. Ďakujem pekne za objasnenie. Teraz dostane slovo pán kolega Bulo. Máte dve minúty. Monsieur le président, chers féliciter le rapporteur, monsieur... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi Turkajzovi, spravodajcovi za jeho prácu, za tie vyjednávania, ktoré viedol a za tú um, za to, ako bol s nami uh, zdržanlivý. Uh, ja chcem uh, poukázať uh, na uh, to, že my teraz tu v eh, hemicykli hovoríme pred radou a komisiou o problémoch, s ktorými sa potýkajú naši občania a obracajú sa na výbor z petíci- pre petície. Tie petície týkajúce sa odpadov, eh, tých je veľmi veľa. A je dôležité riešiť tento spoločenský problém. Je to spoločenský problém. My sa eh, teraz nachádzame vo fáze, kde si uvedomujeme, že veľa vecí sa nespotrebuje, ale že tieto veci sa vyhadzujú a samozrejme, že potrebná osveta u občanov, ale e, tiež vyzývame členské štáty v tejto správe. A naozaj znepokojivé, že členské štáty situáciu evidentne nezvládajú. Iba 6 e, členských štátov smernicu o odpadoch, e, rámcu smernicu o odpadoch náležite transponovali. Tie stiažnosti, ktoré dostávame, poukazujú sa to k transparentnosti, pokiaľ ide o umiestnenie skladok. A kriminalita, organizovaný zločin si robí, čo chce Máme tu 75 miliónov eur tento trh a naozaj tento zločincov priťahuje. Je potrebné zvyšiť sankcie proti spoločnostiam, ktoré sa obohacujú v oblasti odpadu. Mm, takže obraciame sa na členské štáty, ale aj na komisiu, aby táto kontrolovala, či sa smenica o odpadoch náležite uplatňuje. Túto tému je potrebné zviditeľniť a je potrebné ju zdôveryhodniť ak budeme naďalej pokračovať, tak prídeme o množstvo času a množstvo prostriedkov, kontroly, kontroly, kontrol. Toto môže trvať naozaj roky. Takže vypočujme tých občanov, ktorí sa stiažujú a nesme poriadok do tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Máme modrú kartu zo strany kolega Rubiga. Akceptujete túto otázku? Zopakujem to ešte raz. Máme modrú kartu. Pán kolega Rubik by sa chcel spýtať, akceptujete túto otázku? Áno, nech sa páči. Pán kolega, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som môjmu kolegovi chcel položiť otázku ohľadne toho, ako si predstavuje, že tento reťazec odpadu z ktorého sa dá vyťažiť ešte aj súrovne. Ako by sme mohli v budúcnosti separáciou odpadu dosiahnuť takýto reťazec zhodnotenia odpadu? Myslíte si, že výskumný program 2020 Horizont na, pomôže nájsť riešenie v tomto zmysle? Ďakujem pekne, pán kolega Boulon, máte možnosť odpovedať. Euh, no, áno, otázka triedenia odpadu Ehm, neviem, čo by som vám to mal viac odpovedať k tej otázke, ktorú pán Rubich položil. Vynikajúco, skvelé. Teraz zostane slovo pán Pirilo na minútu. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Máme tu stovky petícií a žiadostí, ktoré prichádzajú do Európskeho parlamentu, prichádzajú z viacerých krajín a to nám celkom jasne dáva najavo, aká komplikovaná je táto problematika spracovania a odpadu. Predovšetkým pokiaľ ide o spracovanie nelegálne, nelegálneho odpadu. Vidíme, že viaceré krajiny majú problém s týmto problémom. A nedávno sme Nedávno sme mali kontrolu v regióne, z ktorého ja pochádzam a tam sa našli v, e, v skládkach aj častice cézia. Vidíme, že je tu veľký problém s nelegálnym obchodom s eh, odpadom a v tomto zmysle by, som, by sme potrebovali vyzvať komisiu, aby sa urobilo viac. Ak sú tu také krajiny, ktoré neuplatňujú v plnej miere e, predpisy Európskej únie, a k tomu patrí napríklad aj Taliansko, čo môže viesť k tomu, že nelegálny obchod eh, s odpadom je cezhraničného charakteru, tak si musíme jednoducho nájsť riešenie, ktoré by to vyriešil. Ďakujem pekne. Pán kolega, teraz dostane slovo pani Sarbu. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto uznesenie prináša 115 prípadov z 15 členských štátov, kde sa občania stiažujú na nedostatočnú implementáciu smernice o nakladaní s odpadom. Vidíme, že to je iba špička ľadovca, avšak napriek tomu nevieme, nepoznáme všetky prípady, ktoré sa dostali do petičného výboru. Ja poznám iba tie prípady z Rumunska. To všetko poukazuje na to, že členské štáty zlyhávajú pri implementácii tejto legislatívy, ktorá je dôležitá pre životné prostredie a verejné zdravie. Rovnako nepokojujúce je aj situácia e, ak súvisiaca s odpadom e, pri ťažbe surovín. Ja to častokrát e, spomínam pri svojich intervenciách v parlamente a vraciam sa aj na komisiu a komisia mi odpoveda, že smernica o tomto probléme je dostatočná, že pokrýva problém na to, aby chránila životné prostredie a aj to v prípade využívania kianidu. Mohla by nám komisia povedať, čo sa stane, ak smernica o odpade pri ťažbe e, e, by bola implementovaná tak nedostatočne, ako, ako aj smernica o nakladaní s odpadom? Ak by to bolo tak, tak potom tie konsekvencie by boli skutočne strašné. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. A potom, čo sme prešli cez celý zoznam rečníkov, ktorí boli prihlásení. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Musím povedať celkom úprimne, že máme viacej rečníkov ako času a preto tí, ktorí tu boli od začiatku diskusie rozpravy a ktorí sa aj prihlásili na spontánnu rozpravu, tak tí dostanú sa. Preto začneme e, pani McGuinnessovou, ktorá dostáva jednu minútu. Mikrofón. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi na tejto správe. Pre veľa občanov, ktorí posielajú petície do parlamentu, musím povedať, že sú to aj občania, ktorí nerešpektujú tento problém tak vážne. Musíme zobrať do úvahy, že verejná osveta ako taká musí byť zvýšená v tom zmysle, ako sa bude na, nakladať s, s odpadom v domácnosti, ako aj v práci. A v tomto zmysle ešte musíme veľa urobiť. Ak by ľudia mohli navštíviť, ak by mali povinnosť navštíviť skládky, ktoré nesprávne fungujú, tak by si možno zamysleli dvakrát a neodochádzovali by toľko odpadu. Ja viem, že v Kantilau, odkiaľ pochádzam ja, tam je skládka, stará skládka, ktorá teraz stojí veľa peňazí práve kvôli tomu, že sú tu problémy so životným prostredím a táto skládka robí aj problémy občanov, ktorí tu žijú. Ja by som chcela, aby komisia sa venovala aj otázke recyklácii pneumatik, možno nie dnes, možno inokedy, pretože je tu veľa nelegálneho obchodu s týmto odpadom a nezískávame tie súrovny, ktoré by sme potrebovali a nevyužívame tento potenciál. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Ako ďalší dostane slovo pani Tikau. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Petície, ktoré prichádzajú do Európskeho parlamentu, poukazujú na prípady nedostatočnej implementácie legislatívy Európskej únie, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a takisto vyjadrujú aj obavy občanov, pokiaľ ide o znečistenie životného prostredia. Vo viacerých členských štátoch sa musí do tejto oblasti investovať veľa peňazí na to, aby sme implementovali stratégie spracovania obchodu, ako aj správne e, e, stratégie, stratégie a technické vybavenie. Komisia by mala podporovať členské štáty v tom zmysle, že by financovala mechanizmy a opatrenia, ktoré by mohli pomôcť do situácii ohľadne skládok zlepšiť. Predovšetkým, pokiaľ ide o oblasti, ktoré sú obývané, kde sú školy alebo zdravotné strediska. Treba zobrať do úvahy rizika, ktoré takéto skladky prinášajú pre dodávky vody a zdravie ľudí v tejto oblasti. Musí byť pripravená plánovacia fáza, ak sa stávajú nové skladky a musí tu byť aj verejná diskusia. Musíme podporovať verejné úrady a grémia, aby sa uplatňovali overené postupy v tejto oblasti. Ďakujeme, kolegyňa Kolega Rubik s ďalším rečníkom. Paldies, priekšsedataj. Es atbalstu. Ďakujem, pán predseda. Podporujem eh, tu vyjadrené eh, názory, takisto názory v správe. A za mňa eh, môžem povedať, že by sme mali väčšiu pozornosť venovať spracovaniu organického odpadu práve v oblastiach s aktívnym eh, hospodárstvom. Organické odpad sa veľmi ľahko eh, eh, zhodnocuje spalovaním, ale tu sa veľa z týchto produktov stráca. Ak by, ak by sme tento odpad spracovali lepším spôsobom, mohli by sme dosiahnuť dobré výsledky, takže by sme mohli naozaj, komisia by nám mohla dať

ktorí tu boli, aby sme sa zmestili do času. A teraz posledný je teda v tomto bode pán Sikierský. Nielegalne czy prowadzone niezgodnie z przepisami składowiska odpadów i spalarnie? Áno, sú skládky a zariadenia, ktoré sú skôr nelegálne alebo nerešpektujú e, právne požiadavky. To je veľmi e, nebezpečné a je to e, zdrojom obáv. Sú tu e, strahocenné zdroje, ktoré sa strácajú a plýtvajú a takisto pracovné miesta, ktoré tu nemôžu vzniknúť. Treba zvyšovať povedomie medzi občanmi. Ľudia by mali byť e, trošku zodpovední a mali by si uvedomovať hodnotu odpadu. Malo by sa viac diať v oblasti koordinácie správy odpadu na regionálnej úrovni. Ľudia by mali mať prístup jednoduchý prístup k objektívnym informáciám, nielen v oblasti, ako triediť odpad, ale čo sa s ním neskôr deje. Takisto to je otázka. Modernizácia systémov správy odpadu si vyžaduje investície v členských krajinách. Toto by však malo byť jednou z priorít EÚ. E, e Výmena najlepších e, skúseností členských krajín. To by v tejto veci mohlo byť nápomocné. Ďakujem a teraz ešte raz dáme slovo komisii. V mene komisie prehovorí pani kolegyňa e, Georgieva. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A veľmi e, chcem poďakovať e, kolegom za veľmi, veľmi, veľmi dobrú rozpravu, ktorá ozrkadľuje záujmy občanov. Poviem poprvé snad nasledovné pre nás prvou prioritou je dobrá, dobré, dobré, dobré poradie. Najprv e, znova použiť, potom recyklovať, potom obnoviť. A keď tieto tri možnosti ne, nejdú, až potom skládky založené na dobrom, prísnom vyhodnocovaní e, environmentálnom. Takisto veľmi vážny význam dopravy odpadu. Ako teda pomôžeme členským krajinám? E, najlepšie skúsenosti, návody, ale tiež kontrola národných e, plánov manažmentu, aby tu boli e, adekvátne riešenia problémov. Pokiaľ ide o krajiny s najvážnejšími problémami, zamýšľame vykonávať individuálne stretnutia, aby sa tu kroky zrýchlili Očividne, keď a nastávajú kroky narýchlo, tak neváhame spustiť e, procesy pre porušenie predpisov, ale takisto ako posledná vec e, snažíme sa ísť Európskemu súdnemu dvoru. Tu chcem zdôrazniť, že jedna tretina environmentálnych prípadov e, prípada E, na nesprávne e, riešenie odpadového hospodárstva. Myslím si, že nemali by sme správne postupovať e, len doma, mali by sme ísť dobrým príkladom aj rozvojovým krajinám, pretože hory odpadu v iných krajinách bude mať v konečnom dôsledku dopad na celú našu planétu. Musím súhlasiť s poznámkami, ktoré tu odzneli, že v týchto ťažkých ekonomických e, časoch máme ekonomickú príležitosť práve v tomto hospodárstve a nemali by sme váhať využiť túto možnosť. Bola tu špecifická otázka týka, týkajúca sa e, banského odpadu, pokiaľ ide o nehodu Bajamare. Už máme e, najprísnejšiu smernicu vo svete, pokiaľ viem. A, a spolupracujeme s krajinami vrátane Rumunska, aby sme zabezpečili, že e, sa bude e, smernica implementovať. A potom ešte poznámka, nechcem e, pre, pre, pretiahnuť svoj čas. Musíme chcem len dodať, že väčšinu svojej kariéry som strávila prácou na životnom prostredí. Začala som preto, pretože členovia Eh, moji eh, členovia mojej rodiny mali eh, poškodenie zdravia kvôli znečisteniu podzemných vôd, nenapraviteľné škody na zdraví, ochorenia a preto si viem vážiť podstatu týchto problémov. Ďakujeme, pani komisárka, keďže toto je z výboru pre petície, je dôležité, že ste sa dokázali vyjadriť aj k verejnosti v tomto prípade v neposlednej miere ešte, e, tu máme ešte prehovor nášho pána spravodajcu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať pani komisárke e, za zaujímavé úvahy a tiež všetkým e, ďalším príspevkom kolegov. Vždy tu boli komentáre, pokiaľ ide o možnosti alebo nerealizovateľnosť e, e, určitých vecí v rámci petičného výboru. Myslím si, že petičný výbor je skutočne tým správne, s tou správnou platformou na diskusiu. Žiadatelia, európsky občania sa obrátili na petičný výbor ďalšie výbory ako výbor Envy a tak ďalej môžu uh, uh, zaujať stanovisko k správe, ale európske občania tiež chcú dostať odpovede, e, chcú vidieť riešenia, ponuku riešení pre ich problémy a že e, od, e, pozornosť neposúvame kam si ďalej. To by určite nebolo správne. Iba tak tá správa tohto výboru bude viditeľná. Ešte snáď zo pár poznámok k vašim slovám občania poukazujú na, e, tak povediac, e, nezrovnalosti, že totiž si členské krajiny nedokážu splniť svoje povinnosti. Tieto sťažnosti sú zhrnuté v tejto správe. Členské krajiny e, sú tu vyzývané, aby, aby okamžite implementovali smernice, aby dodržiavali všetky požiadavky aj pri eh, spracovaní odpadu. Takže vychádzajúc z, tých, z tejto správy, vychádzajúc aj z, zo slov a vysvetlení pani komisárky, si myslím, že bola naznačená jasná cesta, precízna cesta s cieľom vyriešiť tieto problémy, ktoré zazneli z všetkých eh, skupín tu je osobitné, jasne badateľné ťažisko, nemôžeme už čakať, ale naopak tieto mnohé problémy európskych občanov musíme riešiť veľmi rýchlo. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. Tým uzatváram rozprávu k tomuto budu programu a moja snáď po- osobná poznámka, čo väčšinou vám chcem vám poďakovať. Toto je moje panenské prvé zasadnutie, je veľmi nekomplikované a dobre prebieha a, chcem vám poďakovať za takýto e, bezproblémový priechod. Samozrejme, že e, musím dodať, že bez e, kolegov po mojej pravici a ľavici by to samozrejme nebolo možné. Ďalej nasleduje správa pani kolegyne Bastos. Ide o program DAFNE.